Poslanec Josu Juaristi Abantus odstúpil a preto jeho poslanecké kreslo bude uvoľnené od 28. februára 2018. Budú informované príslušné národné orgány. Dostal som od skupín